tomuto bodu a bude sa dnes o ňom hlasovať. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Ide tu o prípady žien stíhaných za potraty v Salvadore. Takže najprv dostane slovo pán Jurek, nech sa páči, máte minútu. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, Salvador je slobodnou demokratickou krajinou ktorá sa zasadzuje predovšetkým za život, kde štatút tejto krajiny ako demokratického štátu je potvrdený aj zo strany rankingu ekonomistu alebo zo strany Freedom House. Zasadzujeme sa za, krajina sa zasadzuje za život v tejto krajine a za to sa teraz napáda táto krajina. Ja si myslím, že mali by sme sa postaviť proti tým, ktorí nechcú obhajovať život. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako prakticky a technicky tento život má byť chránený, pretože ak sa za toto zasadzujeme, tak samozrejme môžeme hovoriť o nejakých modalitách. Írsko, Polsko, Malta majú rôzne prístupy, aj El Salvador, je to právo, ktoré by malo byť posilňované a preto by sme v Polsku chceli patrične zmeniť zákony. Chceme, aby Polsko bolo bezpečnejšou krajinou pre tých, ktorí skutočne chránia život. A pokiaľ ide o Salvador, tak je na čase, aby sme prestali s tým, že budeme napádať krajinu, ktorá, si chce, ktorá sa chce naďalej zasadzovať iba o, za život. Ďakujem pekne. Skonkato, máte minútu. Mikrofón, nech sa páči. Vážená pani predsednička, ďakujem pekne. Bola som šokovaná, keď som navštívila Salvador v rámci Eurolatu. Ženy boli vo väzení, ukradli im vlastne život iba preto, že išli na potrat. V niektorých prípadoch, pretože mali potrat alebo boli znásilnené. Rodová násil, rodové násilie je veľký problém. Ženy sa každé 3 hodiny na, napádajú Dochádza tu aj k incestu a to vedie k nechcenému otehotneniu. Od 98. je kriminalizovaný prerušenie, prerušenie tehotenstva aj v prípade, kde je to hrozba pre život. A od roku 2011 do roku 2014 14 žien zomrelo, pokiaľ ide o komplikácie súvisiace práve s prerušením tehotenstva. My vieme, že vláda v El Salvadore pracuje na zlepšovaní tejto situácie a my berieme na vedomie aj prácu európskych diplomatov, pokiaľ ide o podporu žien, ktoré boli nelegálne zatvorené. My dúfame to, že v tomto uznesení sa pozrieme na problémy konkrétnych prípadov žien, ktoré by mali dostať generálny pardon, pokiaľ ide o to, že my čakáme zatiaľ na zmeny zákona. Kiitokset eh, Molly Scott Ja seuraava puhuja on Miguel Urban. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je pán Urban Krespo. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Sme tu, aby sme žiadali slobodu Teodory Vázquez, jej aj všetkých žien, ktoré sú uväznené v Salvadore preto, eh, že um, mm, absolvovali eh, prerušenie tehotenstva. V tejto krajine, ale aj všade inde vo svete, kde je prerušenie tehotenstva zakázané alebo len za určitých podmienok, treba eh, žiadať rešpektovanie zdravotných a reproduktívnych práv žien. Je to spôsob eh, násilia proti ženám E, Gendrová rovnosť sa nemôže dosiahnuť bez toho, e, že by ženy e, nemali možnosť slobodného rozhodovania o seba v svojom tele. EÚ a členské štáty musia dohliadať na to, aby sa uznalo právo dobrovoľného rodičovského plánovania a povolenie na prerušenie tehotenstva pre všetkých, či už v Salvadore, v Európe alebo hoci kde inde na svete. Ďakujem za pozornosť. Kiitokset eh, Miguel Urban Crespolle. Ja seuraava... Ďakujem pekne, pán Urban Crespo. A teraz dostane slovo pani Besera Barastreča. Nech sa páči. Ďakujem. V Salvadore je potrat zakázaný vo všetkých prípadoch, vo všetkých vrátane mm, znásilnenia. A, ale dokonca je postihovaný tak, ako je postihovaná vražda eh, v EÚ 15 rokmi väzenia Evelyn Hernández je mladá Salvadorka, ktorá bola znásilnená. Jej syn sa narodil mŕtvy a napriek tomu je odsudená na 15 rokov väzenia a takto je veľké množstvo žien e, vo väzeniach Salvadora ako Teodora del Carmen Vázquez. Ide o skutočnú a neuveriteľnú nespravodlivosť a ide o jednu z krajín, kde je najvyššia miera násilia proti ženám je to opakované postihovanie samotných obetí a je to aj postihnutie pre krajinu, pretože blokuje jej rozvoj. Nie je to len otázka slobody, e, cena je e, zdravie a život žien a mňa mrzí, že v Európskom parlamente nie je politická vôľa a konsenzus k tomu, čo žiadal vysoký komisár OSN Eh, depenalizáciu, teda eh, nepostihovanie, trestné nepostihovanie eh, prerušenia tehotenstva. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo Soraya Post, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Pokiaľ ide o vládu Salvadoru, by som sa chcela spýtať, kto ste, aby ste rozhodovali o živote žien alebo o tele ženy. Ako môže byť potrat kriminalizovaný? My, ako pa- poslanci parlamentu s našimi demokratickými hodnotami a dodržiavaním ľudských práv, zaujímame pozíciu proti vašim porušovaním zákonov. Štáty a e, církvy nemajú právo porušovať naše, ľudsk- našu ľudskú dôstojnosť. Moje telo je mojim telom a je to moje rozhodnutie, či bude mať umelé prerušenie tehotenstva alebo nie. Každá žena na celom svete má právo voľby, môže sa rozhodnúť sama. My podporujeme ženy, ktoré boli cieľom, predmetom týchto negatívnych zákonov. Salvadorská vláda, prepustite tieto ženy, zrušte tieto zákony, ktoré vyžadujú od nemocníc, aby tieto nahlasovali prípady, kde ženy chcú umelé prerušenie tehotenstva. Naše rozhodnutia poukazujú, že konáme v prípade všetkých porušení ľudských práv ako silná feministická politička ja prikláňam k medzinárodnej solidarite voči všetkým ženám, aby sme mohli sa rozhodovať o našom živote, o našich telách. Dnes sme sa dozvedeli informáciu o Teodore Vázquez. Jej odvolanie bolo zamietnuté, takže jej odsúdenie na 30 rokov zostáva v platnosti. To je jednoducho nechutné El Salvador. A pokiaľ ide o pána Jureka, vy toto považujete za spravodlivosť? 30 rokov väzenia a kvôli tomuto, ako sa môžete na toto pozerať ako na kriminálny skutok? Hambite sa. Ďakujem, pani Post. Máte modrú kartu. O, príjmate modrú kartu? pán Luke e, chce položiť otázku s modrou kartou. Pán Luke? Modrá karta. Príjmate? Nie. Otázka, eh, pardon, odpovede nie. Takže nebude modrá karta. Prepačte, pán Luke. Pani Post nechce odpovedať na vašu otázku. No, právo do odpovedi. Vystúpenie bez mikrofónu. No niin, tilanne on nyt siis se, että jatkamme puheenvuorolistalla. Dobre, budeme teda pokračovať v zozname rečníkov. Modrá karta pána Lukeho bola odmietnutá. Ďalší rečník. Agnieszka Koslovská-Rajevič, nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. Hovoríme o krajine El Salvador. Je to malá krajina v Strednej Amerike. V roku 1998 bol zavedený absolútny zákaz e, potratov, čiže aj žena po znásilnení nesmie prerušiť tehotenstvo. V El Salvadore tieto zákony sú interpretované a implementované tak, že sa ignorujú základné princípy spravodlivosti. Napríklad ženy, e, ktoré potratia alebo sa im narodí mŕtve dieťa, tak sú obviňované z trestných činov a sú odsudzované na dlhoročné väzenia. A toto sa môže stať obrovským problémom akejkoľvek ženy. Mnohé ženy páchajú samovraždy kvôli tomu samovraždy sú bežné medzi ženami a mnohé ženy umierajú v dôsledku komplikácií e, spojených s tehotenstvom. A častokrát e, ženy sú prenasledované už keď nastáva podozrenie e, z potratu. Mnohé ženy potom radšej nejdú k lekárovi. A preto ja vyzývam El Salvador, aby zmenil tieto zákony a aby prepustil tieto ženy z väzenia, pretože tieto ženy nie sú vinné zo žiadnych trestných činov podľa medzinárodných noriem. A teraz pánovi Jurekovi by som rada ešte povedala, že my veľmi dúfame, že poľské zákony sa nikdy nebudú podobať na zákony El Salvadoru. Stovky tisíc poľských žien demonstrovali v uliciach poľských miest proti týmto zákonom. Pán Jurek má modrú kartu. Pani Koslovská-Rajevič, e, akceptujete modrú kartu pána Jureka? Áno. Pán Jurek. Pani poslankyňa, Dieťa je súčasťou ženského tela a je to súčasťou aj vašej politiky. Prečo vy nereagujete na výzvy, e, že sa zanedbávajú e, práva na život? Pán poslanec, chcem vám povedať, že existujú určité výnimky z poľských zákonov, ktoré sú teraz platné. A toto presne eh, je problém zákonov v El Salvadore. Eh, žena je eh, živá ľudská bytosť a to v El Salvadore nie je brané do úvahy. Kiitos. Sitten siirrymme ryhmien puhujien ryhmä. A teraz za politické skupiny. Za SAD dostáva slovo Francisco Assis. Nech sa páči. Obrigado, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Teodora Vázquez je 10 rokov vo väzení a ešte celkový trest je 30 rokov. A aký trestný čin spáchala Teodora? Teodora s 30 ženami bola vo väzení a súčasné uznesenie sa jednoznačne stavia proti tejto situácii, situácii, v ktorej sa e, v takýchto krutých podmienkach nachádza Teodora a ďalšie ženy za to, že spáchali v úvodzovkách ten istý e, prečin. EÚ musí e, prejaviť svoje pohoršenie voči situácii, Chcel by som podporiť salvadorský národ. V tejto krajine už dlhé roky bojujú za zmenu e, svedomia a aby sa diskutovalo o tejto téme. Musíme gratulovať občianským organizáciám, ktoré vykonávajú obrovskú prácu a musíme dosiahnuť e, legislatívny návrh, aby legislatíva v tejto krajine bola spravodlivejšia. Ja dúfam, že Salvadorčania pôjdu touto cestou a že sa stiahne táto e, krutá a neludská le- e, legislatíva. Ďakujem. Pani Asisa, teraz pani Mlinar. Pani predsedajúca, konzervatívne síly v El Salvadore považujú ženy a dievčata len za inkubátory. Ženy ako ľudské bytosti sa dostávajú do väzenia za potrat dostávajú 2 až 8 rokov, za umelé prerušenie tehotenstva do 15 rokov odňatia slobody. Znie to ako zlý sen, ale bohužiaľ je to každodenná e, realita pre ženy a dievčatá v El Salvadore v roku 2017. Tí poslanci, ktorí sa domnievajú, že to nie je naša vec a že dokonca to zachraňuje ľudské životy. Ja sa vás pýtam, koľko žien a detí ešte podľa vás by malo umrieť, predtým než vy pochopíte, že toto je cynické, že je to cynické zabíjanie ľudských bytostí a že je to obhajovanie vražd. Neviem ako vy, ale ja určite nenechám tieto ženy o samote. Kiitos, Minar. Sitten Terry Reintke, yksi minuutti, olkaa. Terry Reintke, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem. Teodora a Evelyn sú e, dve ženy, ktoré znášajú obrovské útrapy počas svojho celého života. Zažili potrat a boli poslané do väzenia na dlhé roky. Salvatorským orgánom chcem povedať, prepustite Teodoru, Evelyn a všetky ďalšie ženy, ktoré sa nachádzajú vo väzení za potraty. Súčasné zákony v El Salvadore sú čistá mizogínia. Je to ideológia. Je to snaha zaviesť absolútnu patriarchálnu moc nad ženskými telami. Bez ohľadu na to, kde sa žena narodí, jej telo patrí jej a nie štátu alebo mužovi, ktorý sa domnieva, že vie, čo, ako nakladať s tým telom. Moje telo sú moje práva. Kýtoše. Eh. Ďakujem Terry Reintke. Pani Garcia Pérez. Ďakujem, pani predsedajúca. Teodora del Carmen má 34 rokov a už 10 rokov je vo väzení. 10 rokov vo väzení za to, že stratila svoje dieťa e, v skorom alebo predčasnom pôrode a bola odsudená 30 rokov. Salvadorské ženy sú postihované nielen Teodora, viacej ako 30 prípadov žien, ktoré utrpeli spontánny potrat a nachádzajú sa e, vo vezeniach. Nemôžeme my v Európe e, dovoliť, aby na žiadnom kúte sveta e, sa ženy uväzňovali preto, že rozhodujú o svojom živote. Musíme si uvedomiť, že hovoríme o ľudských právach a zahraničná politika a politika spolupráce EÚ musí zabezpečiť e, práva e, zdra- reproduktívneho sexuálneho zdravia žien na celom svete. Ich boj je náš boj, naše telo je naša sloboda a v Európe budeme ďalej bojovať za práva všetkých žien na svete. Ďakujem pani Garcia Pérez. Teraz v rámci postupu Catch the Eye Stanislav Polčák. Ďakujem pani predsedkyne za... Ďakujem pani predsedajúca. Keď kolega Jurek skončil, tak som mal pocit, že hovoril o úplne inom bode. Ani slovo nepadlo o solidarite eh, k ženám, o to, že išlo o spontánny potrat a tak ďalej. E, narodenie dieťaťa je iná situácia než ľubovoľný potrat alebo spontánny potrat. Aj ja nie som e, priaznivcom širokej možnosti potratu pre ženy, ale toto je iná situácia. Preto by som vyjadril solidaritu tým ženám zo Salvadoru, ktoré sú postihnuté touto legislatívou a myslím, že všetci rozumní kolegovia by túto legislatívu mali odsúdiť a myslím si, že aj polskí dogmatici. Ehm, herra Polčak, ehm, ehm, Marek Jurek on Marek Jurek má modrú kartu. E, súhlasíte? Polčak. Siirrymme sitten et... Nie. Dobre, budeme pokračovať. Nikola Kaputo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Boj proti potratu e, vždy znamená otáznik. Ide o kultúrne a religiózne a náboženské rozdiely. Je to červená línia, ktorú by sme nikdy nemali prekročiť. Ide o práva a dôstojnosť žien. Salvador je krajina s e, najprísnejšou legislatívou v tomto smere 19-ročná Evelyn Beatriz del Cruz je odsudená na 30 rokov preto, že e, došlo u nej k spontánnemu potratu. Uznesenie z roku 2017 o genderovej rovnosti e, tam sa vyhlasuje, že ženy by mali by mať právo kontrolovať svoje reproduktívne a sexuálne e, zdravie. A ist istý prístup alebo bezpečné prerušenie tehotenstva a je jedna z možností a jedna z základných práv. EÚ by mala robiť všetko preto, aby všetky ženy, ktoré sú uväznené preto, e, že e, absolvovali buď spontánny potrat alebo prerušenie tehotenstva. Ďakujem, pán Kaputo. Pán Notis Marias. Ďakujem, pán predsedajúci. V Salvadore dochádza k neuveriteľným veciam. Uväzňujú sa ženy vtedy, keď e, utrpia spontánny potrat alebo keď sa im narodí mŕtve bábetko. Hovoríme presne o tomto, o ničom inom a ja si myslím, že v tejto sále by sme to mali všetci odsúdiť. Nie je predsa možné, aby sa e, nerešpektoval princíp e, prezumcia neviny, keď predsa dojde k spontánnemu potratu alebo keď sa dieťatko narodí mŕtve, predsa žena nemôže byť obviňovaná, nemôže skončiť vo väzení a prípad Evelyn je, e, je niečo, čo kričí do neba. Do, bola odsudená na 30 rokov a odsudili ju, ako keby spáchala vraždu. Tak táto salvadorská praktika všeobecne funguje, pretože viac ako 47 žien bolo takýmto spôsobom odsudených a uväznených. A ja si myslím, že všetky politické skupiny tejto, v tejto sále by sme mali jednoznačne odsúdiť túto situáciu. Ďakujem, pán Marias. Pán, pán Urtason, nech sa páči. Sí, gracias, presidente. Desde el... Ďakujem, pani predsedajúce. Od 98. potrat spôsobil, že ženy sú prenasledované e, boli odsúdené na 30 či 50 rokov, nezávisle od toho, či boli znásilnené alebo za iné okolnosti. Teodora už 10 rokov je vo väzení Evelína 18 rokov a má ešte 30 rokov pred sebou, je dôležité, aby Európsky parlament to urobil dnes a požiadal o jej oslobodenie, aby sa urobili potrebné legislatívne zmeny, aby sa s touto situáciou ukončilo. A myslím, že nie sme ďaleko od tohto cieľa, pretože aj v Salvadorskom kongrese sa rozvíjajú iniciatívy v tomto smere. Aj my by sme mali teda potlačiť na zmenu tejto situácie Delegácia so Salvadorom e, robí veľkú prácu a vzhľadom na budúcoročné voľby v Salvadore môže dojsť k skutočnej zmene a že by sa tieto ženy konečne dostali na slobodu a že by neboli nikdy prenasledované kvôli potratu alebo prerušeniu tehotenstva. Urtasun. Vielä... Ďakujem, pán Urtasun. Ešte jedno vystúpenie. Pán Kan. Od roku eight prerušenie tehotenstva v El Salvadore je trestným činom za akýchkoľvek podmienok. Každá žena, ktorá je podozrievaná z takéhoto činu vrátanie samovoľných potratov, môže to viesť k e, trestu odňatia slobody až do 50 rokov. Mnohé ženy kvôli tomuto už sú vo vezení alebo umierajú e, kvôli komplikáciám v súvislosti s tehotenstvom. A toto spôsobuje len bolesť pre ženy a pre ich rodiny súd sa rozhodol, že odsudí na 30 rokov Teodoru Vázquez a to je naozaj obrovská nespravodlivosť. Odopieranie sexuálnych a reproduktívnych práv, že nám to je porušenie ich práva na zdravie. My vyzývame, aby parlament eh, El Salvadoru reformoval trestnoprávne ustanovenia, trestný súd, a takisto vyzývame vládu, aby zaviedla moratórium e, vykonávania súčasných zákonov. Súčasné uznesenie je posolstvom pre tieto ženy. Nie ste sami a my vás podporujeme. Ďakujem, pán Kán. Pán Jurek, ešte raz. Skorzystať z práva przysługującego Pán, pred, pani predsedajúca, Článok 164 vnútorných e, pravidiel parlamentu. E, chcem na základe tohto článku zareagovať. Ďakujem, predsedajúca. E, chcem upozorniť pani Soraju Post aj pána Polčáka na to, že vy používate údaje od Amnesty International. Je to organizácia, ktorá bola vyhlásená za organizáciu, ktorá o podporuje potraty. Táto organizácia Amnesty International považuje dieťa za niečo, čo môže byť bezpečne odstránené z tela žien. Prosím, počúvajte aj to, čo vám chcú povedať orgány El Salvadoru a nespoliehajte sa na túto propagandu, ktorá propaguje eh, potraty. Ďakujeme a teraz si vypočujeme komisiu. Pán komisár Vela. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení poslanci, poslankyne, Európska únia si uvedomuje tú situáciu, ktoré sú vyšetrované v El Salvadore. Európska únia nerozhoduje o tom, aké justičné postupy má El Salvador, ale môžeme sa vyjadriť odsudzujúco, predovšetkým v tých prípadoch, kde sa uplatnili maximálne tresty ženám, ktoré mali prerušenie tehotenstva. Treba dodržiavať jedno zo základných E, slobod, preto Európska únia e, podporuje predovšetkým princíp prezumcie neviny, ako aj princípy proporcionality, férový súdny proces a zabezpečenie právnej pomoci vo všetkých súdnych sporoch. Situáciu sledujeme pozorne. Európska únia je v kontakte s miestnymi asociáciami, ako napríklad občianske združenia, ktoré zabezpečujú podporu ženám a, a dievčatám počas súdnych procesov. V rámci nástroja pre ľudské práva Európska únia podporovala aj zabezpečenie právnej pomoci organizáciám pre ľudské práva. Nedostatok služie poskytovaných v tejto oblasti je ďalšou prekážkou v El Salvadore na to, aby sme zvládli problém s prerušením tehotenstva. Je to kľúčová oblasť na to, aby sme zlepšili kvalitu života žien v tejto krajine. Dodržiavanie a podpora ľudských práv je jadrom nášho programu, pokiaľ ide o vzťahy s El Salvadorom, ale aj s ostatnými krajinami. Z pohľadu ľudských práv celkový zákaz prerušovania tehotenstva zo strany kriminálneho súdu je znepokojujúci predovšetkým, keď sa pozrieme na život mladých žien a detí, ktorí je v ohrození, alebo situácia je, že boli znásilnené. Treba riešiť túto situáciu aj v ostatných krajinách Latinskej Ameriky. Európska únia nastoluje túto tému na najvyšších e, e, stretnutiach s predstaviteľmi El Salvadoru a vítame to, e, že vláda tejto krajiny by sa snažila riešiť túto situáciu. Európska únia vyčlenila podpor, pokiaľ ide úspešný program, ktorý sa nazýva mm, Ženské mesto. To je projekt, ktorý po, ponúka pomoc predovšetkým tomu, aby ženy a dievčata našli, mali dostupné služby zdravotnícke a takisto robíme všetko proti rodovým násilnostiam. A preto Európska únia podporuje El Salvador ako aj ostatné krajiny, ktorých sa to týka, aby naďalej sa snažili vo svojom úsilí pokiaľ ide o riešenie situácie, aby boli pripravení hľadať to riešenie. Ďakujem pekne. Kiitos komisári Velalle. Ja nyt eh, ilmo... Ďakujem pekne, pán Vela. Teraz máme teda spoločný návrh uznesenia a hlasovať sa bude dnes o 12. A týmto sa skončila rozpráva k tomuto bodu. A zasadnutie bolo prerušené.